Genocida stále ešte pokračuje. Ďakujeme. Vy ste boli konečným rečníkom, pokiaľ ide o vysvetlenie hlasovania. A od rady som dostal dnes spoločné stanovisko a vysvetľujúce vyhlásenie. Dovolte mi, aby som vám povedal, ako sa to volá. Je to veľmi vzrušujúce. Spoločné stanovisko prijaté 5. marca 2009 v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu v súvislosti s diplomatickým a konzulárnym zastúpením a identifika biometrickými identifikačnými znakmi a prijatie a, a udelovanie víz. Prijatie pasov, vydávanie pasov a udelovanie víz. Bude to dosť komplikované. Ehm, parlament má tri mesiace na to, aby na toto reagoval a začína to, to doba plynúť e, od zajtra. Ja by som ešte chcel, ja som totiž požiadal o to, aby som mohol hovoriť k situácii o Tibete. Nedostali sme túto vašu žiadosť, ale nech sa páči, môžete hovoriť. Vážený pán predseda, Tibetania ako všetky ostatné národy majú ašpirácie žiť podľa svojej vlastnej legislatívy a podľa svojich e, tradícií a kultúry. A samozrejme, že konečnom dôsledku je to vlastne to, čo anglosasi nazývajú falošným svedomím. Ja v podstate by som chcela len vyzvať členov Európskeho parlamentu, aby vlastne zvážili tú um, blízkosť toho, o čom sa vlastne hovorilo v Írsku, v Holandsku, v Dánsku. Ja mám pocit v podstate, že tu ľudia nepochopili kopu veci hlasovali proti anglosaskému liberalizmu alebo proti Macedónsku a tak ďalej, ale ja si naozaj myslím, že ľudia majú či v Tibete alebo v, národ, v iných národoch EÚ by mali chápať vzájomne svoje priania, želania, túžby a tak ďalej. Ja viem, že som dosť otravný, ale bol by som veľmi rád, keby sme mali týmto veciam nejaké referendum, pretože zmluvy sú na to, aby sa plnili. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz by sme ukončili naše zasadnutie a budeme pokračovať o tretej popoludní a budeme hovoriť, budeme mať rozprávu o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Ide o Guinea-Bissau, Filipíny a Darfur. Prajem vám príjemný obed.